Bueno, seguimos entonces con... Takže pokračujeme e, s témou Etiópie, tentokrát už e, s verejným zasadnutím. Ako sme povedali, posledná správa Amnesty International e, už bola veľmi kritická voči Etiópii a hovorila o obmedzovaniach e, voči občianskej spoločnosti a hromadných zatýkaniach e, demonstrantov a novinárov a členov opozičnej strany, opozičných strán. Tiež sa hovorilo o mimosúdnych popravách. Od roku 2015, od konca roku 2015, Etiópia má otvorené hnutie protivládnych demonstrácií a všetky tieto demonstrácie e, rastú a od roku 2016 v rôznych eh, miestach eh, boli tieto potlačené s eh, hrubou silou zo strany vládnych síl od oktobra. Desiatky alebo dokonca stovky ľudí, ako sa hovorí, zahynuli v masových hnutiach, ktoré boli potlačené na festivale na juhu štátu a podľa svedectiev, ktoré máme, policia použila gráty, slzné gráty proti demonstrantom a niekoľko výstrelov. A e, v oktobri nakoniec e, etiópska vláda vyhlásila výnimočný stav na 6 mesiacov. Obavy nášho výboru e, zo situácie v Etiópie sú veľmi vysoké a teraz sa sme preberali s expertami terajšiu situáciu v Etiópii a najprv dám slovo Felixovi Hlnovi, ktorý je vyšetrovateľ špecializujúci e, sa na africký roh e, pre organizáciu Human Rights Watch. Nech sa páči, máte slovo. Thank you for this opportunity to speak. Ďakujem pekne za možnosť vyjadriť sa v parlamente v mene etiópčanov, ako aj v prospech vzťahov EÚ a Etiópie. 2. októbra v Etiópii zomrelo veľké množstvo ľudí, keď bezpečnostné zložky uplatnili plyn a takýmto spôsobom zautočili na tých, ktorí sa zúčastnili na festivale na tento festival prichádza veľké množstvo ľudí a takýmto spôsobom sa vlastne posilnila tá frustrácia a hnev týchto ľudí. Odtedy sú tu viaceré protesty a ničia sa tu vládne budovy, ako aj súkromný majetok tých, ktorí sú blízki režimu. Potom bol vyhlásený núdzový stav tieto tragické udalosti vlastne nastali po 11 mesiacoch protivládnych protestov. Tieto protesty a protestujúci vlastne e, sa vydali do Addis Abeby, do hlavného mesta. A tieto protesty sa vlastne dejú vo viacerých častiach Etiópie. Vláda vyhlásila, že zruší hlavný plán v januári a tieto protesty sa potom rozšírili e, a reagovali vlastne na to brutálny zákrok zo strany policajných zložiek, reagovali na dekády porušovania ľudských práv ľudí z Oroma. Nedá sa jednoducho vyjadriť, akým spôsobom sa zakročilo v tomto, v tomto prípade. Vyjadrujú sa tu obete tých, ktorí, alebo príbuzní obeti tých, ktorí boli zabití. Takisto tu boli protesty aj v ďalších regiónoch, pokiaľ ide o ostatné oblasti. A brutalita vlády pokračuje aj ďalej Amhare a v, a v regióne Oromose bezpečnostné zložky zabili zasa 100 ľudí za jeden krvavý víkend. Tieto protesty vlastne sa dejú a organizácie za ľudské práva poukázali, že sa deje na viacerých mestách, zdokumentovali sa to, ako bezpečnostné zložky uplatňujú nadmernú e, silu a zabili viac ako 500 protestujúcich a 10 tisíc ľudí bolo zadržaných bez obvinenia. Dochádza tu vo vezení k mučeniu a vlastne toto zabíjanie a mučenie ktoré vlastne vzýšlo z armády a to je tá armáda, ktorá teraz má zasa nastoliť poriadok v krajine. Takže dá sa povedať, že Etiópia sa nachádza v najhoršej humanitárnej kríze, odkedy sa vláda chopila moci v roku 1991 a potrebujeme robiť urgentné kroky predtým, než sa zhorší situácia ďalej. Etiópsky občania žiadajú, aby sa dožiavali ľudské práva a, a mimovládne organizácie musia tlačiť na to, aby sa dodržiavali tieto ľudské práva a tí, čo sa previnili, musia byť postavení pred súd. A Európska únia musí na to takisto klásť dôraz. Vlastne tento, táto situácia je výsledkom potlačania základných práv a slobod. sa politi- zatvoril sa politický priestor, ľudia sa nemohli vyjadrovať a Etiópia je vlastne tou krajinou, kde sa zatvárajú najviac žurnalisti. Je tam málo priestoru pre žurnalistov. Blogery si musia vybrať medzi cenzúrou, e, zatvorením do väzenia alebo životom v, axile, v exile. zatvárajú sa vysielače, televízne stanice, noviny a tie informácie, ktoré vlastne dostávajú organizácie, tak tie e, nekorešpondujú realite a v niektorých oblastiach bol internet zo strany vlády zatvorený úplne, obmedzili, obmedzili sa takisto sociálne médiá, takisto aj Deutsche Welle, nemecký vysielač tu bol zatvorený. Medzinárodní žurnalisti stále hovoria o tom, že sa im obmedzuje prístup do krajiny. V tejto chvíli vlastne vláda blokuje napríklad prístup do, k internetu vo viacerých častiach v Oromose. A ďalšie časti krajiny takisto čelia takejto situácii. Boli tu obmedzené kapacity mimovládnych organizácií, ktoré sa špecializujú v oblasti ľudských práv. Obmedzuje sa napríklad mierové vyjadrovanie disentu, predstaviteľa žurnalistov alebo aktivistov takisto boli odsúdení na, dlhé, na, dlhé, na dlhý čas vo väzení. Sú to politické súdne procesy. Takisto sa postupuje proti opozičným politickým skupinám. Mali sme tu v roku 2015 voľby, kde vlastne 100 eh, kresiel napriek vlastne protivládnym sentimentom bolo obsadených zo strany vládnej strany. Úrady takisto obmedzujú verejné protesty zatkýňajú tých, ktorí sa vlastne podielajú na organizácii protestov. Bol tu strach v minulosti, pokiaľ ide o organizáciu protestov, ale tento strach sa ešte stále zväčšuje. Tí, ktorí vlastne sa vyberú do ulic, aby protestovať, treba povedať, že bezpečnostné zložky vždy zakročia, takže to je tá reakcia, ktoré sa dočkajú takýmto spôsobom sa musia vyjadrovať v disente a takýmto spôsobom poukazujú vlastne aj na situáciu, ktorá v krajine prevláda. Vládnúca strana agresívne postupuje proti všetkým, ktorí sa vyjadrujú proti nej. Napríklad v marci roku 2015 pastor Masagua bol so šiestimi kolegami zatvorený po čo sa chcel zúčastniť Nairobi na workshope Viacerí žiadali prepustenie týchto obvinených, ale boli obvinení zo skutkov terorizmu. Neskôr prekladateľ pre Svetovú banku bol takisto obvinený. Takže Human Rights Watch pokazujú na to, akým spôsobom sa reaguje na takéto snahy. E vláda týmto zhoršuje vlastne situáciu a preto veľké množstvo ľudí opúšťa Etiópiu do susedných krajín. Tento program bol financovaný eh, zo strany Európskej únie a Svetovej banky. Ako som už povedal, eh, tento prípad prekladateľa je typický. Eh, pre tých, ktorí sa dostávajú do väzenia. Má som možnosť hovárať sa s viacerými ľuďmi, ktorí boli mučení alebo unesení iba pretože sa vyjadrili poča- proti vláde. To sa týka e, takisto mm, učiteľov a ďalších. Human Rights Watch poukazuje na to, ako vláda zneužíva rozvojovú pomoc. Iba členovia vlády vlastne dostávajú tú pomoc napríklad pokiaľ ide o prístup k pracovným príležitostiam a možnostiam školenia. Toto sme zdokumentovali v roku 2010 a máme málo dôkazov, že by sa jednoducho situácia zlepšila, pokiaľ ide monitoring zo strany Európskej únie, pokiaľ ide dopad rozvojovej pomoci na Etiópiu. Sú tu takisto obavy, pokiaľ ide o neprerozdeľovanie tejto rozvojovej pomoci. Európska rozvojová pomoc je samozrejme veľkým príspevkom, pokiaľ ide o eradikáciu chudoby v Etiópii takisto to má aj bočný efekt tým, že sa vlastne posilňuje tá kapacita represály zo strany vlády a to vedie k tomu, že ľudia nemajú z čoho žiť a to zhoršuje jednoducho situáciu v populácii v tejto krajine. Európska únia rozmiestnila alebo uplatňuje tichú diplomáciu s Etiópiou ako reakciu, pokiaľ ide o zhoršujúcu sa situáciu v oblasti ľudských práv v kontexte súčasnej krízy. Zatváranie očí pred týmito, pred týmito represáliami ako keby podkopávalo priority Európskej únie v africkom rohu a to sa týka takisto aj rozvojovej pomoci. Európsky, prístup Európskej únie bol kontraproduktívny, pokiaľ ide o ľudské práva, ale sú to aj pozitívne kroky, ktoré sa urobili. Napríklad v januári parlament prijal najsilnejšie uznesenie za ostatné roky. Viacerí očakávajú, že toto vlastne zmení aj politické zmýšľanie vlády, ale doposiaľ sa toto ešte neudialo. Preto apelujeme na vás, aby ste v úzkej spolupráci s národnými parlamentami využili každú príležitosť na to, aby Európska únia a členské štáty prijali konkrétne kroky na to, aby sa zmenila tá situácia, ktorá v Etiópii je, pretože to je jedna najhorších kríz, ktoré tu boli. Boj proti slobodnému sa vyjadrovaniu, ako aj súčasne vyhlásený e, stav, núdzový stav, musí sa skončiť Vlády musia robiť všetko preto, aby každé opatrenia, ktoré obmedzujú slobodu vyjadrovania sa, boli preskúmané vzhľadom na situáciu, aby to bolo proporcionálne k tým cieľom, ktoré si to vyžadujú. Takýto núdzový stav sa nemôže využívať a, takým spôsobom, ako ho prijala súčasná vláda. Vyjadrenia vlády naznačujú tomu, že jednoducho sa nechcú, nechcú upustiť od toho smerovania, ktoré momentálne majú. A tento prístup, takéto potláčanie, alebo potláčanie takisto tých, ktorí sa vyjadujú proti ním, priviedli krajinu tam, kde sa momentálne nachádza. Sú to tri dôležité kroky, ktoré musí Európska únia si uvedomiť. Európska únia musí pokračovať, aby sa medzinárodne preskúmali, preskúmali tie útoky policajných zložiek e, aj na tom festivale, aj to, čo sa udialo ešte na začiatku roku 2015. To, že tu bol uh, zasadnutie alebo zhromaždenie na úrovni OSN, to je pozitívny krok. Takisto treba informovať, treba prijať špecifické postupy na to, aby sa zabezpečil prístup pomoci do tejto krajiny. Európska únia zatiaľ neumožnila prístup žiadnemu špeciálnemu vyslancovi OSN do tejto krajiny. A ako viete, Etiópia je vlastne momentálne na stoličke podpredsedu OSN. Takže treba apelovať na Etiópiu, aby zastavili tie postupy proti protestujúcim a prepustili tých, ktorí sa dostali do väzenia. Osoba, ktorú som spomenul, sa vlastne dostala do väzenia z pozície, kde vlastne zastupovala záujmy e, populácie v regióne Oromos. A dostal sa do väzenia tento človek v roku 2015 a bol kritikom vlastne súčasnej vlády a to nemôžeme definovať ako terorizmus. Európska únia musí verne tlačiť na to, aby sa zrušili obmedzenia, pokiaľ ide o šírenie informácií. Takisto treba zrušiť blokovanie internetu a médií a treba umožniť, aby rozhlas mohol vysielať slobodne. Ďakujeme pekne. Teraz dám slovo opäť e, e, šéfke misie e, pre Východnú Afriku, pani Klaudia Vidy z Európskej služby pre zahraničnú činnosť. Thank you very much. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za vašu prezentáciu. Myslím si, že sme vlastne čítali správy zo strany Human Rights Watch, Amnesty International alebo ostatných miestnych organizácií ohľadne e, situácie v Etiópii. A myslím si, že môžeme súhlasiť s tým, že to skutočne nás všetkých znepokojuje. Hovorili sme aj naďalej hovoríme o situácii veľmi detailne s našimi naprotivkami v Etiópii, ktorí reprezentujú krajinu tu, ako aj v Addis Abebe na fórach, kde sa stretávame a apelujeme na to, aby tu boli inkluzívne rozhovory, aby sa riešila tá situácia, berúc do úvahy dopad aj príčiny tej situácie. Vieme, že vláda Etiópie na istú chvíľu sa ubrala cestou vnútornej reflexie, sledovali vlastne príčiny tej situácie súčasného stavu a z časti sa to objavilo aj v súčasti, bola to súčasť príhovoru prezidenta, ktorý predniesol v parlamente ohľadne toho, čo považujú ako hlavné príčiny alebo dôvody, ktoré vlastne viedli k tej situácii, ktorú majú. Avšak je úplne jasné, že tie odpovede, ktoré boli doposiaľ poskytnuté, pokiaľ ide o reakciu tých, e, pokiaľ ide o obavy obyvateľov, nebolo jednoducho ponúknuté v reakcii na tieto obavy e, dostatočné vysvetlenie a ľudia majú pocit, že ich obavy jednoducho neboli zohľadnené. Takže myslím si, že napriek týmto vnútorným rozhovorom a komunikáciám s vládou. Vidíme, že tu je občanský nepokoj a protesty pokračujú naďalej. Tie centra nepokojov sa šíria do ďalších regiónov v krajine a vidíme tu aj ďalšie násilnosti v ďalších regiónoch. Hovorili ste o dramatických a tragických e, okolnostiach, ktoré na festivale v sa udiali nedávno boli tu takisto útoky na občanov, takisto zasa mladiství útočili na súkromný majetok, na verejné budovy vrátane majetku, ktorý vlastne vzýšiel z európskych investícií, na turistické ubytovania a vlastne veľa miest, útoky na veľa miest, ktoré poskytujú tak veľmi potrebné zamestnanie, tak pre mladých, ako aj pre ľudí vo všeobecnosti. A vnímame to ako masívne vyjadrenie miery frustrácie a nespokojnosti populácie, predovšetkým zo strany mladých. Vidíme, že vláda sa rozhodla v rámci reakcie eh, vyhlásiť núdzový stav cez víkend. My sme reagovali vyhlásením tým, že apelujeme na to, aby sa držiavali predovšetkým ľudské práva za každých okolností a je veľmi dôležité, aby v tejto dobe, keď krajina sa nachádza v núdzovom stave, aby vlastne ľudské práva boli dodržiavané. A apelovali sme aj na to, aby sa začal dialog e, aj s ľuďmi, aby sa iba nesprostredkovávali informácie, ale aby tu skutočne nastal dialog, ktorý osloví ľudí, ktorí sú frustrovaní, nespokojní, a stále viac sa vnímajú v takej pozícii, že nie sú schopní a nemajú umožnené vyjadriť svoju frustráciu v Etiópii. Mali sme viaceré bilaterálne diskusie s úradmi Etiópii a Etióp... konali sa v Etiópii, v Bruseli a inde, kde sme vlastne vyjadrili naše obavy veľmi rázne a sa sme vyjadrili, že budeme monitorovať veľmi pozorne to, ako vlastne ten núdzový stav sa momentálne v realite prejavuje, pretože to bude silný ukazovateľ na to, že do akej miery tu je alebo nie je snaha e, začať e, určitú spoluprácu s populáciou vo všeobecnosti naši šéfovia misie v Addis Abebe požiadali politický dialog na najvyššej úrovni, na úrovni s predsedom vlády. Je to vlastne dialog na základe článku 8, aby sa prediskutovala súčasná situácia, takisto aby sa venovala pozornosť aj vyhláseniu medzového stavu. Ako som povedala, budeme sa tejto situácii venovať veľmi pozorne, pretože predovšetkým, pokiaľ ide o implementáciu tohto núdzového stavu, to považujeme za kľúčové, využívame všetky príležitosti na to, aby sme sa snažili vytvoriť dialog, ktorý bude dialogom v skutočnom zmysle slova, kde dôjde k výmene názorov a kde budeme môcť pretláčať tie naše stanoviská, kde ide predovšetkým o dodržiavanie základných hodnôt a Európska únie sa vždy zasadzuje na každom zasadnutí o tieto hodnoty. Nemyslíme si, že situácia sa dá zlepšiť alebo vyriešiť tým, že sa e, vláda uberie toho násilia. Toto je ten hlavný signál, ktorý vysielame pravidelne. A takisto sledujeme aj to, že aký to bude mať dopad vlastne na naše bilaterálne vzťahy, to znamená Etiópia, Európska únia. Doposiaľ sme vlastne po prijatí alebo po vyhlásení núdzového stavu sme zatiaľ ešte nemali možnosť konzultácie nejakým komplexnejším spôsobom s našimi náprotivkami. Je úplne jasné, že to teda bude mať dopad na naše na našu zaangažovanosť v rámci situácie, ktorú riešime s predstaviteľmi vlády. A pokiaľ ide o strategické, strategické vyhlásenie, ktoré bolo prijaté zo strany predsedu Junckera, toto strategické tento strategický dokument nám poskytuje určitý rámec, rámec, ktorý môže prehlbiť ten dialog v špecifických oblastiach. Ľudské práva a správa vecí verejných je jednou z tých oblastí. Zatiaľ sme sa ešte nepohli k implementácii tohto strategického dokumentu, pretože vlastne v týchto časoch komplexných dokumentov je dosť ťažké pretaviť to v konkrétne skutky. To znamená, jeden z tých hlavných krokov a prvých krokov, s ktorým sa počítalo, bude, že sa tu zorganizuje e, podujatie pre podnikateľov, s tým sa počítalo zhruba v novembri, v polovici novembra. A toto bolo oddialené, dohodli sme sa na tom, že vlastne sme to riešili aj s našimi etiópskymi naprotivkami. Toto nie je správna chvíľa na to, aby sme organizovali nejaké ústretové investičné podujatia pre európskych investorov. Tie signály, ktoré prichádzajú z Etiópie, vlastne sú dosť kontraproduktívne a vlastne by to išlo do nesprávnym smerom. Takže zatiaľ sme nezačali iné formy dialogu, ktoré vlastne v rámci strategického dokumentu budú nasledovať, ale je to dôležitý nástroj, ktorý môžeme využiť a dohodli sme sa s Etiópiou na tom, že dialog o správe vecí verejných a ľudských právach bude dialog, ktorý sa začne a ktorý povedie k diskusiám e, čo možno tej najvyššej úrovni. Ďakujem. Ďakujem pekne a mm, prosím vás, vyjadrujte sa e, v menej slovách. Musíme e, dokončiť to do pol 11. a teraz kolega Hans z Európskej komisie z Devko má slovo a prosím vás, buďte stručne, lebo musia vystúpiť aj poslanci, aj pani Makavan. Takže viem, že je to škaredé vás prerušovať, ale nemáme veľa času. Uh. Ďakujem pekne. Budem sa snažiť budem sa snažiť byť stručný. Ako už bolo povedané, spolupracujeme vo viacerých bodoch. Pokiaľ ide o rozvojovú pomoc, samozrejme venujeme sa, pracujeme v rámci tých politických rámcov, ktoré boli definované zo strany našich kolegov v rámci SVČ a zosúľadujeme naše postupy, ktoré sa týkajú toho strategického dokumentu a politického procesu, ktorý momentálne máme. Chcel by som teda spomenúť aspoň niektoré skutočnosti, Rozvojová spolupráca vychádza z dohovoru z Kotonu a základné princípy partnerstvo. A to je niečo, čo my berieme veľmi vážne a myslím si, že s našimi že, že v rámci spolupráce s etiópskou vládou sa nám podarilo skutočne priniesť pozitívne kroky a pozitívne zlepšenie situácie pre populáciu v Etiópii. Tento rok sme tu mali skutočne veľké sucho, v rámci fenoménu El Niño a nepodceňujem vlastne tie problémy, ktoré tu máme, ale ak to porovnáme vlastne s tou situáciou, ktoré sme tu vlastne mali v minulosti v 83. 4. nepotrebovali sme Bona na to, aby reagoval na túto situáciu. Takže myslím si, že toto je vlastne dôkaz toho, že etiópska vláda v tejto oblasti urobila oveľa viac, pokiaľ ide o rozvojovú stránku. Nebudem teraz vstupovať do diskusie ohľadne obvinení, ktoré sa týkajú pokiaľ ide o zneužívanie tých programov. My si uvedomujeme, myslím si, že treba zobrať do úvahy tie vyjadrenia, ktoré tu mali a myslím si, že pokiaľ ide o sporné programy, tam by sme mali zastaviť našu podporu. Takisto chcem upriamiť vašu pozornosť na to, že hoci spolupracujeme s vládou, pokiaľ ide o priority, všetky naše programy sú priamo e, zacielené na to, aby boli na prospech občanom Etiópie. Etiópia bola hlavným príjimateľom toho nového trust fondu v rámci Európskej. Tam sme alokovali veľké množstvo e, financií a toto všetko je vlastne urobené tak, aby sa tie peniaze dostali tým, ktorí tie peniaze potrebujú. Či už ide o utečencov, či už ide o ľudí v tých oblastiach, ktorí sú najviac postihnutí suchom a ďalšími príčinami, ktoré vedú potom k presídlovaniu sa obyvateľstva. Je správne, že na základe tej metodológie, ktorú sme e, prijali, je Etiópia hlavným príjimateľom pomoci. Dostávajú viac ako 700 miliónov eur a doposiaľ sme zatiaľ vyplatili zhruba 500 miliónov eur, takže skutočne v rámci tohto programu postupujeme dopredu tento program je súčasťou programovacieho dokumentu a obsahujú tento dokument samozrejme aj finančné prostriedky, pokiaľ je podporu uh, správy vecí verejných. My pracujeme v rámci toho rámca, ktorý som spomenul, ktorý do istej miery obmedzuje naše možnosti a Nepopieram túto skutočnosť, avšak predsa len sa snažíme a myslím si, že strany vlády je tu pochopenie, že pokiaľ ide posilnenie občianskej spoločnosti, to je veľmi dôležitá priorita pre nás a my sa tomu venujeme, takže to je všetko na to, aby e, zastavím teraz, e, skončím svoj príhovor, aby sme mohli pokračovať ďalej. Ďakujem pekne, teraz dám slovo tiež na pár minút pani Beatriz Mieš, ktorá je vedúca e, úsekov pre africký rok z DG Eco. Nech sa páči. Thank you very much. I will also be, uh... Veľmi pekne ďakujem, budem veľmi stručná. Chcela by som, hádam, začať tým, že by som sa chcela zmieniť o tom, že ak chceme naozaj zachovať uh, humanitárnu pomoc, musíme uh, byť uh, nezávislí a nestranní. A nie je možné sa prikláňať k politike vlády a istým spôsobom e, je to niečo, čo e, naozaj zohľadňujeme. A teraz sme konfrontovaní e, s ľudskou krízou, humanitárnou krízou. Humanitárna kríza v Etiópii ďalej pokračuje. Samozrejme, hovorilo sa to aj o El Niño, o suchu a tak ďalej. Áno, s tým súhlasím ale nie je to v takom rozsahu ako pred 10-20 rokmi, ale tento, ta, tento dopad v podstate bol citeľný v Etiópii v roku 2015 a hlavne v roku 2016. Hovoríme približne o 70 miliónoch ľudí, ktorí sú ovplyvnení a 9,7 milióna ľudí e, sú odkazaní na humanitárnu pomoc. Ostatným e, ľuďom sa snažila pomáhať vláda v rámci ich programov. Samozrejme, že nemôžeme nespomenúť aj e, interne presídlených ľudí, hovoríme o viac ako o 700 tisícoch ľudí, ktorí z rôznych dôvodov museli odísť do svojich domovov. Niečo bolo v dôsledku rôznych um, stretov eh, násilných a tak ďalej. A potom samozrejme, to už tu tiež bolo spomínané, eh, táto kríza v nadväznosti na eh, utečencov Etiópia má približne 741 tisíc utečencov z Afriky. Sú to hlavne Sudanci, Somálčania, Eritrejčania. A znovu, pokiaľ ide o túto záležitosť, chcela by som povedať len toľko, že e, pokiaľ ide o Eritreju, nehovoríme v podstate o migrantoch, ale hovoríme o vlastne pri, utečencoch, ktorí naozaj e, utekajú v dôsledku e, hroznej situácie v svojej vlastnej krajine. A samozrejme, že nie sme naivní a chcela by som povedať, že musíme naozaj zostať e, neutrálni, e, nestranní a nezávislí, ale pracujeme samozrejme v Etiópii a teraz sledujeme veľmi dôsledne nie len e, tie strety, tie, tie zrážky, ku ktorým tu prichádza, ale snažíme sa vlastne sledovať aj to, že či isté opatrenia boli e, zavedené, e, pokiaľ ide o náš program. Musíme samozrejme mať prístup e, k našim humanitárnym partnerom, potrebujeme mať takýto prístup, potrebujeme hodnotiť tieto veci a robiť monitorovanie našich projektov, takže chceme naozaj priamy prístup k týmto ľuďom, ktorí sú nejakým spôsobom vlastne vykorenení. A druhá vec, to je bezpečnosť. Zatiaľ samozrejme Nevieme o tom, že by to malo vlastne nejaký dopad na našich humanitárnych e, partnerov, ale samozrejme, že to môže mať dopad na to, čo v súčasnosti robíme v Etiópii. Tento rok je naozaj veľmi výnimočný rok, pokiaľ ide o financovanie. Momentálne e, dávame 107, 165 miliónov, obyčajne je to 120, 135 miliónov. Ďakujem, teraz dám slovo predsedničke výboru pre rozvoj Linda McCallan. Vidím, že sme naozaj pod obrovským časovým tlakom, budem veľmi stručná a poviem len následovné. Počuli sme od DGDF, že e, Etiópia je najväčším príjemcom podpory a dôsledok, e, teda príčiny tejto podpory sú jasné. A Etiópia by mala naozaj e, robiť isté veci, aby zlepšovala ľudské vývoj e, svojich e, svojej spoločnosti, ale samozrejme, že máme obavy, pokiaľ ide o túto situáciu v nadväznosti na ľudské práva. Každý z nás vie, že v politike je vždy opozícia. Aj vo vlastnej strane máte opozíciu v akejkoľvek politike. A samozrejme, toto musíme akceptovať ako súčasť nášho života. A ja viem, respektíve my vieme, aké to je s El Niño, vieme, že aká ťažká je situácia v Etiópie. V mnohých ohľadoch samozrejme si myslím, že by sme sami porážali seba, ak by sme neuznali to, že opozícia je normálna, mierová, pokojná opozícia je normálna, pretože nevždy ľudia budú s vami súhlasiť, ale tuto musíme naozaj mierovou cestou, pokojne, demokraticky a rešpektujúc ľudské práva zvládnuť. A ja si naozaj myslím, že bude budeme sa len nadejať, že táto naš, toto naše posolstvo sa dostane k etiópčanom a naozaj nám ide o demokratickú, stabilnú Etiópiu, ktorá pôjde tým správnym smerom a bude zabezpečovať lepší život pre ľudí svojej krajiny. Veľmi pekne ďakujem. Dvaja sa e, žiadajú o slovo pani Gomez a pani Lockbiller. Máte jednu minútu. Ustedes son muy... Vy jednu minútu budete efektívni. I would prefer to believe in the ja by som eh, dala prednosť tomu, že by som v podstate verila tomu, že komisári sú naivní, pretože inak by som ich musela považovať za klamárov. Tá situácia v Etiópii je hrozná. Je taká hrozná, ako to podpísal pán Horn. Nie, nie je to demokratická krajina. Len pronacionálny človek, človek vlastne hovoril že o mladej demokracii a uvažoval o demok- o Etiópii ako o demokratickej krajine. Je to krajina, kde e, vláda je úplne nelegitímna, zabíja ľudí, ktorá nevzýšla z demokratických volieb. A naozaj takéto vyhlásenia, ktoré sa tu objavili, ktoré vlastne pred, dosť predstierajú, že parlament je miestom, kde e, je možný nejaký dialog a že tento núdzový stav je v dôsledku rešpektovania e, ľudských práv, pričom je to presný opak, pretože tam ide o tvrdé porušovanie ľudských práv. Celkom jasne to vidíme mali by sme povedať e, to takým spôsobom, aby vlastne Etiópia to počula, pretože musíme naozaj e, snažiť o to, aby sa odvolal tento núdzový stav, aby sa naozaj začalo vyšetrovanie a vrátanie samozrejme toho, že by malo okamžite prestať s tým, e, že sa prerušuje e, možnosť zapojiť sa na internet a aj po včerajšku, potom ako e, pani Merklova navštívila túto krajinu, to pokračuje ďalej a je to naša kolektívna hamba. To bolo dosť jasné, pani Lochbiller. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ak je možné reagovať na tú otázku, ktorá tu bola. Dobre ste nás informovali o tej situácii, pokiaľ ide o Oromos. Mohli by ste niečo povedať aj o Ugadine? A druhá vec, pokiaľ ide o vyhlásenie Európskej únie, to sa míňa reality, realite. A myslím si, že Európska únia tu zaostáva so svojimi vlastnými požiadavkami, pokiaľ ide o porušovanie ľudských práv, keď spomeniem iba niektoré. Myslím, že v budúcnosti myslím, že v budúcnosti SEB čo musí, by malo zmeniť e aj svoju politiku, napríklad cesta nemeckej kancelárky, o tej sa takisto hovorilo, to je za mojej kancelárky, Máme 5 afrických štátov, s ktorými Európska únia má partnerstvo, alebo chce mať partnerstvo v migrácii. Tri už navštívila Mali, Niger a Etiópsku, Etiópiu. Pri Etiópii tam máme financovaný etiópsky dom, ktorý má zasvetiť teraz pani kancelárka, ale myslím si, že tá informácia je, že nemôžeme kritizovať práve preto, že z Etióp- od Etiópie očakávame, že migrantov a utečencov si ponechá vo svojej krajine. A toto je vlastne začiatok vzťahov, ktoré Európska únia má s tými štátmi, s ktorými vlastne máme takéto partnerstvo o migrácii, keď to znamená, že sa už nebude kritizovať porušovanie ľudských práv, pretože vlastne takéto krajiny budeme považovať za bezpečné zrazu, tak ideme zlým smerom v našom výbore, pretože porušovanie ľudských práv sa vlastne nevyriešia, keď sa o nich nebude hovoriť. Ďakujem. Ďakujem pani Lockbiller, pani Veržia a potom Adaptuson. Najprv pani Veržia a potom pán Adaptuson. Oui, merci. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcela by som podporiť to, čo tu povedali moji kolegovia, pani Gobes a pani Lochbillerová. Chcem sa poďakovať pánovi Bornovi za jeho úvodné slova chcem podporiť teda tie obavy, ktoré sme tu počuli a to, čo vlastne vidíme a takisto aj aký dopad mal vlastne vyhlásenie toho núdzového stavu. Vy ste videli vlastne aj situáciu, ktorá tu bola pred tým vyhlásením a vieme, že sa momentálne teda nachádzam v tejto situácii. Ja rozumiem, všetky, rozumiem všetkým tým opatreniam, ktoré boli prijaté zo strany Európskej komisie a zo strany SVČ, avšak predsa len sú tu určité limity. Myslím, že viaceré veci tu už boli povedané, tak ako to tu práve povedalo sa. Európske, e, e, africké krajiny nechápu tú obsesiu našu, pokiaľ ide o migračnú otázku, pokiaľ ide o ich pozíciu, tak vidíme, kde sa tá situácia momentálne nachádza. Takže tieto krajiny nerozumejú tomu, čo my chceme Avšak je tu jedna vec, ktorá ma skutočne prekvapuje. Myslím, že to treba zdôrazniť, pokiaľ ide o voľby, ktoré napríklad prinesú výsledky, kde máte 100% zastúpenie vládnocej krajiny, tak to hovorí za všetko. Nemusíme k tomu hovoriť viac. Takže to už je jeden z prvkov, ktorý by nás mal znepokojiť a ktorý umožní pozrieť sa na situáciu na všetky tie aspekty situácie, ktoré, na ktoré poukazujú všetci partnery, aby sa tá situácia v tomto partnerstve jednoducho nestala smiešnou. A myslím si, že súhlasím aj s tým, čo tu povedala predrečníčka Anna Gomeš, že či sú naši e, naproti, či sú naproti, s ktorými rokujeme klam, klamármi. Ja si myslím, že sú skôr cynikmi a je tu jedna konkrétna otázka, ktorá sa týka nás všetkých v rámci toho, čo ste nám tu povedali. E, čo ma skutočne oslovilo, je tá otázka vysledovateľnosti financí, ktoré prichádzajú z Európskej únie. Ja si myslím, že v Etiópii je to veľmi dôležitá otázka, pokiaľ ide o kredibilitu, dôveryhodnosť Európskej únie a takisto aj pokiaľ ide dôveryhodnosť našich naprotivkov, a ktorí nás žiadajú o túto pomoc. Takže vyžaduje si to skutočne veľkú a hĺbkovú prácu, analýzu a skutočne Som rada, že tu máme e, oba výbory, že tu reprezentujú oba výbory o predsedničky. Teraz zostane slovo pán Adaxon. Nech sa páči, máte minútu. Ďakujem, pán predsed... pani predsednička. Budem uh, veľmi stručný a ak dovolíte, uh, prešiel by som na švédštinu. Ide vlastne o porušovanie ľudských práv A pokiaľ ide o pán Namoru, to je veľmi známy švedský lekár, ktorý veľmi dlho strávil čas v Etiópie, bol potom zatknutý a podľa švedskej vlády je nevinný. A okolnosti v nadväznosti na uh, jeho práva tie sú takisto veľmi e, zvláštne, pretože tento lekár by mal byť čo najrychlejšie e, uvoľnený a mal by sa vrátiť späť do Švédska. Takže naozaj je potrebné v podstate urobiť niečo, aby sa e, dospelo k nejakému vyriešeniu tejto situácie. Mám tu obrovský problém s hlukom, takže žiadam všetkých, ktorí sú v sále, aby zachovali ticho. Mám tu mm, e, žiadosť od diplomatického zastúpenia etiópskej vlády, aby mm, sa ujali slova na dve minúty a na e, še, e, zvyčajná mm, parlamentná láskavosť je, že tento čas udelíme diplomatickým zastúpeniam. Myslím si, že otázka pani Adaptu je dôležitá. Neviem, či ste pripravení na to odpovedať a mám na dve minúty, e, zdám slovo veľvyslanstvu Etiópie. Thank you very much, um... Veľmi pekne ďakujem. Dovolte mi v prvom rade aby e, som sa poďakovala. a Cením si to, čo robí e, tento výbor v nadväznosti na záujem a výmenu e, názorov v nadväznosti na súčasnú situáciu v mojej krajine. Takisto aj som chcel využiť túto príležitosť a poďakovať sa Európskej únii za jej nesmiernu podporu v tomto ťažkom období. Ako veľmi dobre viete, Etiópia je jedným z rozvojových partnerov EÚ. Silne spolupracujeme v oblasti migrácie a samozrejme aj klimatických zmien. Vadí predsednička napriek eh, tomu vývoju, ktorý bol zaznamenaný v Etiópii a čiastočne práve kvôli tomu sme e, naozaj videli demonstrácie v niektorých e, častiach krajiny a legitimné príčiny týchto demonstrácií existovali. E, verejne je známe, že takmer všetky tieto demonstrácie boli, ale vlastne zneužité protidemokratickými prvkami. Takisto sme boli svetkami e, ničenia e, majetku, e, toho, že ľudia prichádzali o život. Moja krajina je e, veľmi e, smutná v dôsledku e, straty týchto životov a týchto škôd. Vážená pani predsednička, my sme presvedčení, že chceme naozaj presadzovať demokraciu v Etiópii a nie kvôli tomu, aby sme potešili nejakých iných ľudí. Práve preto, že naša krajina takto demokraciu potrebuje my nemáme lepšiu opciu len vlastne demokraciu presadzovať v plnom rozsahu. A to znamená, že demokracia to nie je záležitosť volieb, je to otázka prežitia, je to otázka toho, že či budeme pokračovať ako jedna krajina alebo nie. Sme však presvedčení, pani predsednička, že nemôžeme importovať demokraciu. Sme presvedčení, a veríme v dialog, v diskusiu, tak ako <clears throat> povedala Klaudia, budeme to ďalej robiť, ale naozaj neveríme v tom, že sa dá importovať demokracia. Demokracia je pre ľudí a naozaj by mala vychádzať eh, z krajiny samotnej. Ako ste si všetci e, vedomí, vlastne len 25 rokov uplynulo od času, e, keď sme naozaj sa vydali na túto cestu k demokracii. Za tých 25 rokov sme naozaj e, dosiahli množstvo vecí. Máme samozrejme slobodné voľby. Každá etnická skupina má zastúpenie a toto je samozrejme demokratická záležitosť. My sme zriadili e, úrad ombudsmena e, e, OSN a ich výbor pre ľudské práva robí veľmi veľa. Vypracovali značný plán a realizujeme ho patričným spôsobom. Toto však neznamená, že by e, neexistovali nejaké výzvy v našej krajine. Obrovské výzvy tam existujú, ale sme presvedčení v rámci diskusí s týmito skupinami naozaj dosiahneme ďaleko lepšie výsledky. Keby ste mi dali ešte 30 sekúnd, aby som objasnil vlastne to, čo tu odznielo v nadväznosti na diskrimináciu e, ľudí z Oromo. A Oromčania samotní e, majú svoju E, svoju vlastne, e, e, vlastnú miestnu vládu. Doktor Mulatuč Tačeme je Oromo, takisto hovorca v parlamente je Oromo a kabinet ministra a, a mnohé kabinety ďalších ministrov boli vlastne odovzdané do rúk práve ľudí z tejto skupiny Oromo. A pokiaľ ide o núdzový stav, chcel by som vás ubezpečiť, že fungovanie ľud- humanitárnej e, pomoci a e, naozaj funguje v Etiópii a všetky politické strany, ako aj e, občianská spoločnosť si je tohto vedomý a naozaj e, je to zo všetkých stran podporované vrátanie predsedu vlády. Ďakujeme veľmi pekne, budeme veľmi úzko sledovať situáciu v Etiópii. Dúfame, že sa situácia v oblasti ľudských práv zlepší. A tým pádom e, by e, som chcela uzavrieť túto časť nášho zasadnutia.